Ideme k programu schôdze. Tak, ako bol schválený 7. septembra na konferencii predseda v zmysle článku 149 rokovacieho poriadku, máte ho k dispozícii. Nepož- nedostal som žiadnu požiadavku na zmenu definitívneho programu. Ak e, nie sú žiadne pripomienky či zmeny, tak e, budem považovať tento návrh programu za schválený tak ako bol zadefinovaný.